Ďakujeme, pán komisár. Končím týmto túto rozpravu podľa programu. Teraz nasleduje otázka komisii, pokiaľ ide o zmena programov využívajúcich prostriedky zo štrukturálnych fondov s cieľom lepšie bojovať proti nezamestnanosti mladých a pomôcť malým a stredným podnikom. Na 5 minút má slovo pani Hübner. Ďakujem, pán predsedajúca. Za, začnem e, vyhlásením, že určite nie je pochybnosti o tom, že Európa potrebuje rast. Posledný summit naozaj potvrdil to, čo tu mnohí hovoríme, že akékoľvek konsolidácie e, rozpočtu e, musia byť naklonené rastu ak sa predpovede terajšieho rastu potvrdia, tak naozaj možno hovoriť o erózii ľudského a produkčného kapitálu v Európe, kapitálu vo forme mladých ľudí. Takže e, úsilie na všetkých úrovniach európskej samozprávy by mali mať e, formu podpory rastu. Tu nás prekvapilo v tejto súvislosti vyhlásenie komisie že 82 miliard eur tzv. nespotrebovaných štrukturálnych fondov e, Európskeho sociálneho fondu, čo zodpoveda asi 30 e, e, pridelených prostriedkov a takisto 60 miliard ERDF a kohezného fondu, čiže 22 terajšieho programovacieho obdobia Zistili sme však, že toto nie je v skutočnosti nespotrebované e, sumy, ale sumy, ktoré sa ešte nespotrebovali. Ak sa na tieto oznámenia pozrieme presnejšie, tak vidíme, že tieto prostriedky nie sú pridelené konkrétnym prostriedkom, ale že už sú e, priradené e, prioritám. Pridelovanie projektom prostredníctvom tendrov je proces, ktorý trvá až do konca finančných výhľadov a preto by, bolo, by sa dalo očakávať, že väčšina členských krajín bude e, čas svojich prostriedkov pridelených si ponecháva na roky 2012 a 2013. E, Tiež chápem, že 70 e, Európskeho sociálneho fondu a 79 kohezného a regionálneho fondu sú buď vyplatené alebo E, tendre sú ukončené, to znamená, že sú už právne záväzky a že projekty sa prebiehajú. Naša otázka e, e, pravdepodobne prichádza privčas, aby žiadala od komisie analýzu rozsahu preprogramovania. Chápeme, že rast a pracovné miesta od roku 2007 boli prioritami koheznej politiky a v každom prípade zdieľame názor ten, že potenciál koheznej politiky vytvoriť rast a pracovné miesta treba plne e, preskúmať. Čo je však varovný signál, je, že spôsob, akým tento návrh potenciálneho reprogramovania fondov plánovaného členskými krajinami na pridelenie na projekty v minulých dvoch rokov počas finančnej perspektívy, že táto cesta, tento návrh bol navrhnutý verejnej mienke tak, ako takže zavdáva nesprávne interpretácie a podkopáva imič politiky a dopad na rast a vytváranie pracovných miest. Podpora všetkých návrhov z komisie za zam, na zam, zameraná na posilnenie koheznej politiky z reakcie na krízy. V rekordnom času sa nám podarilo prijať pre pozmejúce návrhy na zvýšenie ko, e, kofinancovania. Takisto úzko sledujeme s komisiou a s radou snahy vytvorenie e, nástroja zdieľania rizik na využitie e, e, nespotrebovaných prostriedkov na, pre problematické krajiny. Všetci si uvedomujeme, že problémy s absorpciou niektorých krajín existujú a vážime si snahu komisie, aby sa pomohlo krajinám ako je Bulharsko, Rumunsko, Grécko či Taliansko na prekonávanie e, problémov e, v núdzových časoch a na zvýšenie efektivity štrukturálnych fondov. Grazie, la parola al Ďakujem veľmi pekne. No a slovo dostáva pán komisár Hán. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani spravodajkyňa, pani dámy poslankyňa a poslanci. Nušam toto je príležitosť ukázať, aký je potenciál rastu je, sa skrýva v regionálnej politike, pričom by som chcel poukázať aj na to, že regionálna politika už z definície bola vždy zameraná na rast a v budúcnosti to bude taktiež aj napriek tomu viac ako kedykoľvek predtým v časoch, ako dnes zažívame, je veľmi potrebné eh, veľmi masívne podporovať rast. Európa potrebuje rast, no a je veľmi dôležité, aby sme tu možnej recesie predišli, no a dôležité je hovoriť konkrétne o dvoch veciach. Poprvé, podpora malých a stredných podnikov, no a druhé je v niektorých krajinách boj proti extrémne vysokej nezamestnanosti mládeže, ktorá v niektorých vekových skupinách dosahuje takmer 50 Potrebujeme koordináciu oboch oblastí. Jednoduchý príklad. Máme 23 miliónov malých a stredných podnikov a približne 23 miliónov nezamestnaných. Ak by sa nám podarilo, zjednodušene povedané, presvedčiť každý malý a stredný podnik, aby prijali jedného nezamestnaného, tak by bol problém nezamestnanosti vyriešený. No a preto ne, Neformálna rada z 30. januára a podľa môjho názoru správne povedala, že v nadchádzajúcich rokoch budeme potrebovať ešte viac snách, aby sme podporili rast a konkurencieschopnosť našich podnikov a tým zaistili rast pre Európu, pretože neexistuje dlhodobá stabilita bez príslušného kvalitatívneho a kvantitatívneho rastu lídry štátov a vláda povedali, že všetky štruktúrne fondy a prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré ešte neboli priradené, vy ste povedali správne tie čísla s ohľadom na ich optimálne využitie musí byť ešte preverené. No a je správne, že v princípe tieto prostriedky sú tieto prostriedky už pridelené konkrétnym programom, avšak ešte nie sú vynaložené. No a preto je legitimné tvrdiť, že pozrime sa na to, či eh, by sa nedalo ešte zlepšiť, či by sa nedala zlepšiť štruktúra podpory. No a komisia povedala a ponúkla hlavne pomoc tým krajinám, a, eh, ktoré ktorých je miera nezamestnanosti mládeže najvyššia. Pretože musí byť predsa povolené v takých kritických fázach využiť všetky možnosti. No a my sme to členským krajinám ponúkli, túto ponuku prijali v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch. Budeme viesť veľmi konkrétne rozhovory, ale ako som povedal, závisí od členských štátov, či v konečnom dôsledku svoje programy prispôsobia. Ešte raz sa konkrétnejšie zamerané na tieto ciele, a to boj proti nezamestnanosti mládeže a podpory malých a stredných podnikov. No a ja na základe týchto informácií ďakujem Európskemu parlamentu za podporu e, zrýchlenie umožňovať prijatie opatrenia, ktoré e, slúžia podpore malých a stredných podnikov a ďalšie zvýšiť mieru spolufinancovania, čo e, rieši problémy s financovaním, a tiež rieši problémy s dokončením projektov. No a v konečnom dôsledku sme ochotní no, príslušné, miere niektoré programy prispôsobiť, ak bude tu želanie členských štátov. Ja by som chcel poprosiť tiež poslancov a poslankyne Európskeho parlamentu, aby ste v rámci svojich schopností a možností spolupracovali na projekte boja, boja proti nezamestnanosti mladých a podpory malých a stredných podnikov. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. No a teraz sa rečníci v mene politických skupín a ako a prvý dostane slovo pán Van Nistelrooy za EPP. Vážená pani predsedníčka, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, dnes večer ide hlavne o to, aby sme vytvorili istú mieru jasnosti. A povedala to už pani Hübner, a je to konec koncov otázka, o tom, ktorá sa týka toho, ako komisia zrazu dokáže uvoľniť 82 miliard na posilnenú podporu malých a stredných podnikov a boj proti nezamestnanosti mládeže. A pred pár týždňami ste boli na návšteve v Holandsku. My sme vám ukázali, ako to funguje v praxi. Existujú partnery, s ktorými treba rokovať, univerzity, miestne, regionálne samozprávy a v konečnom dôsledku nie ide. 1 euro, ale o 4 eurá. To sa robí 4 roky dopredu. No a ehm, u nás sa to robí tak, to ste videli, že tie programy 2012 a 2013 už sú stanovené. Na tom sa už predsa nedokáže, na tom sa už nedá nič zmeniť, pretože to znamená, že všetci, ktorí sa podielajú na financovaní, musia mať dôveru voči rozhodnutiam. Nedá sa predsa povedať, že, alebo ako sa dá povedať, že 82 miliárd je k dispozícii. Je to nejaký účtovnícky trik, alebo ako to môžete vysvetliť? Alebo mohli by ste nám udať na jednu krajinu, koľko, koľko prípada na jednu krajinu pre Nemecko, Francúzsko a ďalšie. A pre mňa je jasné, že je to uvedené v novinách, že sú to vznikli obrovské množiny projektov, ktoré neboli e, realizované a v rámci fondov existujú možnosti. Ja to vidím však inak. Povedzte nám prosím, aký je skutočný manevrovací priestor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz sa za skupinu socialistov a demokratov dostáva slovo pani Krel na 3,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážený pán komisár. Ja by som chcela k tejto otázke objasní tri body. Poprvé, ja veľmi vítam, že komisia boj proti nezamestnanosti mládeže hodla postaviť do centra svojej pozornosti, vytvoriť budúcnosť pre mládež, to sú aj naše snahy, to je pre nás veľmi dôležité. Ja po druhé vítam tiež, že komisia čoraz viac si uvedomuje, že počas hospodárskej krízy nestačia len úsporné programy, ale potrebujeme aj investície. No a tam sú malé a stredné podniky eh, istotne na prvom mieste, pretože oni vytvárajú najviac pracovných miest a sú pre hospodársky rozvoj mimoriadne dôležité. Po tretie, sa pýtam otvorene, tak ako to bolo napísané v médiách, pán Barroso vyvolal dojem, že dokáže, dokáže tak povediať, nájsť 82 miliard eur, ktoré sa v rámci kostnej politiky nevyužívajú správne, no a môže ich to teraz urobiť a podporiť malé stredné podniky a bojovať proti nezamestnanosti mládeže. 82 miliard eur, a to je takmer štvrtina celkového rozpočtu koheznej politiky do roku 2013. Podľa môjho názoru no, sú tieto peniaze už však viazané v rámci programov. Ako to chce zrealizovať, ako chce prinútiť všetky štáty a regióny, aby urobili niečo úplne iné, a aby v regiónoch, kde napríklad nezamestnanosť mladých nie je až taká vysoká, aby svoje prostriedky dali k dispozícii iným. Nože, ja som sa stretla s nechápavými reakciami, no, kde sa ma pýtali, či nám teraz zoberú peniaze, alebo čo. No a ja teraz varujem. Kohezná politika je skutočne mimoriadne úspešnou politikou, je veľmi viditeľná a ľahko pochopiteľná pre občanov. Vytvára dôveru. No a ak teraz nejakými vágnymi poznámkami, že máme k dispozícii nejaké ďalšie peniaze, vzbudíme dojem, že doteraz sa eh, tá politika bola nesprávna, alebo tým, že teraz eh, niekde len tak nájdeme 82 miliard eur, a to nevytvára dôveru, ale spôsobuje len neistotu. No a ak eh, si pomyslím na to, že rada na súčasné rozpočtové rokovania neposkytuje platby v takej výške, ako to žiada komisia a parlament, podľa mojich informácií pre projekty, ktoré už sú uzavreté, je potrebných 15 miliard, ale v dispozícii len 5, tak skutočne sa čudujem, ako sa dá, môžeme teraz sa bude dojem, že členské štáty musia platiť viac na koheznú politiku. Už treba skutočne dávať pozor, aby sme skutočne ďalej rozvíjali správnu politiku, podporovali krajiny s vysokou mierou nezamestnanosti mládeže, ale nemôžeme ešte viac znepokojovať ľudí, aj tak už veľmi, vo veľmi ťažkých časoch. Ďakujem pekne. Pani Manesku teraz za skupinu ALDE. Ďakujem. Návrh Európskej komisie, aby sa presmerovali fondy, ktoré ešte nie sú uh, E, vyčlenené štrukturálne fondy smerom k malým a stredným podnikom a na boj proti nezamestnanosti mladých. To je vítané. Hlavne preto, že hospodárska kríza zhoršila tieto problémy. Aby sme mali hospodársky rast a vytvorili pracovné miesta, je zásadné podporiť malé a stredné podniky. Členské krajiny, ktoré nemajú dobrú absorčnú schopnosť európskych fondov, by si mali e, zmeniť svoje priority, pokiaľ ide o alokáciu európskych fondov, ale viete veľmi dobre, že to nie je prvé antikrizové opatrenie tohto typu. Vláda mojej krajiny, ktorá je možno najmenej výkonná, pokiaľ ide o absorpciu fondov, čiže skúsenosť mojej vlády ukazuje, že tieto fondy neboli vždy využívané na dobrým spôsobom. A teda absorpcia fondov e, závisí od národnej vláda, vlády, ktorá musí vytvoriť rámec na uplatňovanie týchto opatrení, aby to viedlo k dobrému výsledku. Čiže podľa môjho názoru musíme dať jasné odpovede na všetky otázky, ktoré vám výbor regii adresoval a tiež e, priniesť určité objasnenia. Napríklad, ako Európska komisia bude podporovať národné vlády ktoré ukázali, že neuplatňujú antikrizové opatrenia na európskej úrovni a ako sa zabezpečí, že tieto vlády budú dobre spravovať vyčlenené prostriedky, ktoré boli vyčlenené e, podporovať malé a stredné podniky a vytvárať e, pracovné miesta pre mladých. Hovorili ste o 8 krajinách, kde je veľmi vysoká nezamestnanosť medzi mladými. V Rumunsku tento problém, pán komisár, je reálny. Mali by ste to vedieť a Rumúni chcú vedieť, či vyčlenené fondy pre Rumunsko budú redistribuované do iných krajín, čo by bola škoda. Ďakujem. Ďakujeme za zelených. Teraz pán Šröder na minútu a pol. Pani Šröder, pardon. Ďakujem, pani predsednička. Vítam, že rada návrhy parlamentu prijala a že sa spojili s akciami, ktoré majú byť proti, majú bojovať proti nezamestnanosti mladých. E, to, čo citoval pán Barroso, tá tzv. garancia, tak to bol návrh zelených pri jednej iniciatívnej správe v tomto parlamente. Ja na rozdiel od neho si však myslím, že e, v centre pozornosti by mali byť znevýhodnení mladí, osobitne oni. A na to potrebujeme decentrálne akcie, ktoré sú na to oveľa vhodnejšie prostriedky sociálneho fondu by mali zostať v teréne a e, štrukturálneho fondu by mali zostať v teréne. To je na adresu pána Barosa. Naša skupina tiež podporuje rozhodnutie rady k zelenej ekonomike. Takisto bola to práve zelená iniciatívna správa, ktorá tu pred dvoma roky v pléne bola prijatá veľkou väčšinou. A preto naša požiadavka a pokiaľ ide o reprogramovanie štrukturálnych fondov, aby sa dialo tam, kde sú potrebné iniciatívy, aby bola v centre zelená ekonomika. Práve pre malé a stredné podniky by to bolo práve, takáto línia by bola e, principiálna, pretože potom by mohli byť e, konkurencieschopní prostriedky sa nemôžu vyhadzovať z okna. Potrebujeme trvalo udržateľné projekty, ktoré budú môcť pomôcť ešte budúcim generáciám. Ďakujem. A teraz e, ďalší rečník, e, pán e, Ovači za GUE NGL. Pani predsednička, pán komisár, je to normálne, že komisia rozhoduje s členskými krajinami o opätovnom presmerovaní fondov a že parlament je postavený pred hotovú vec? Hovoríte nám, že 82 miliard eur sa nevyužilo a že sa to nevyužije do roku 2013. Žiadate nás, aby sme vám verili. A ja sa e, pýtam, ako je možné povedať s istotou v roku 2012, že tieto prostriedky sa nevynaložia do konca programového obdobia. Chcem povedať, že žiadny z regiónom, ktoré profitujú z týchto fondov, by nemal byť potrestaný e, týmto opätovným presmerovaním. Dôvod tohto presmerovania nie je niekde inde, nejde v podstate o to, aby sme zmiernili hrozné dôsledky politiky úspor, ktoré sa momentálne, ktorá sa momentálne implementuje v celej EÚ, aby sa zmiernili dôsledky krízy. Bolo by, by bývalo múdrejšie zmobilizovať nové zdroje použiť nové zdroje na financovanie skutočnej politiky rastu a zamestnanosti mladých. V týchto nových zdrojoch mám na mysli na daň z finančných transakcií, ktorú žiadame už dlho a ktorá sa ešte stále nezrealizovala. Ďakujem. Pokračujeme eh, pánom poslancom Zeller. Ďakujem pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Prekvapuje ma, že stále musíme pripomínať, čo vlastne možno chápať pod štruktúrnou a koheznou politikou. To sú predsa centrálne politické oblasti EÚ a e, už zo svojej definície by mali pomáhať upevneniu e, spoločenskej súdržnosti, ale majú podporovať aj rast a zamestnanosť v menej vyvinutých regiónov. Nevyhnutnosť a úspoch, úspechy tejto štruktúrnej politiky sa práve e, v rokoch krízy osvedčili. V mnohých re, e, re, regiónov to vyzerá veľmi ťažko, pokiaľ ide o hospodársky vývoj a tam by inak neboli k dispozícii. Pritom implementácia tejto podpory prebieha na základe e, operačných programov, tým, že podporné stratégie daných regiónov sa popisujú Európska únia, a regióny tu partnersky spolupracujú a vytvárajú takýmto spôsobom skutočnú pridanú európsku hodnotu. úspech kohoznej politiky vychádza aj e, zo spolohlivosti programov a disponibilných prostriedkov. Preto ma veľmi prekvapuje, keď opakovane členské krajiny i komisia, ako vidíme, sa snažia štrukturálne prostriedky používať ako šporkasu pre najrôznejšie e, použitia. To nie je v zmysle koheznej politiky a zneistuje to i aktérov regiónov, už, ktorí už aj tak na základe dlhodobých stratégií a zmluv e, musia pracovať na zložitých cieľoch. Boj proti nezamestnanosti mladých je dôležitý cieľ, dosiahne sa však len vtedy, keď partnerská spolupráca medzi regiónmi, členskými krajinami a komisou sa zachovajú a aktéry v regiónoch budú zapájani a e, zachovajú sa, pretože len oni vedia o tom, čo je v daných regiónoch nevyhnutné. Kohezná a štrukturálna politika je e, sol, solidárne spojenie konania medzi jednotlivými oblastiami politik v Európskej únii. Tu sa solidárna Európa v regiónoch zviditeľňuje a nemalo by sa to ľahko vážne na základe politických skratov e, zničiť. Ďakujem. E Ďakujeme na minútu a pol eh, pani poslankyňa Pérez. Ďakujem, milý pán komisár, kolegyne, kolegovia. Vieme, že bez mladých tu nie je budúcnosť a tiež som presvedčená, že vysoká miera nezamestnanosti mladých eh, neumožní udržateľnú Európu. Prioritné riešenia tu máme, ale je aj treba zmeniť trh práce, tak ako sme to odsúhlasili u nás v mojej krajine. Treba bojovať proti nezamestnanosti mladých. U nás je to naozaj vysoká miera, napríklad vo Španielsku je to 49 a mnohokrát ide o absolventov škôl a sú to ktorí vidia budúcnosť bez riešenia. Preto naliehavo treba prijať opatrenia na pomoc mladým, a malým a stredným podnikom, aby zamestnávali. Prioritou je, aby to vzdelávanie a školstvo bolo v súlade so ško- trhom práce, aby kvalitné vzdelávanie znižovalo rozdiely medzi jednotlivými typy, typami ško- e, školstva, aby sa podporovala aj špecializácia, podnikateľský duch a mobilita mladých. Ide o to, ako to, to rozdeliť medzi jednotlivými fondami. Tých 12 miliónov, tých 12 miliárd, ktoré prináležia Španielsku. Ako sa toto teda rozdelí tých 82 miliárd, ktoré sa majú prideliť? A ako sa, pýtam sa, aké percento prípadne na Španielsko? A čo si komisia myslí? Ako do toho možno zapojiť regionálne orgány? a rôznych sociálnych partnerov. Mali by sme sa predsa podielať na príprave akčných plánov. Teda očakávate, pán komisár, že i komisia bude jednať rýchlo, lebo nemôžeme strátiť ani deň. Per un minuto, Ďakujem a teraz na minútu pán Teurer. Kolegyne, kolegovia, pani predsedníčka, bola to iniciatíva liberálov, ktorí poukázali na to, že absorpčná kapacita v jednotlivých členských krajinách je nízka. A ako spravodajca pri danej správe som poukázal na príčiny. Teraz je potrebné, aby komisia tu príslušne konala podporu. Vieme tú komisiu, aby je problémovým krajinám Grécku, Rumunsku, Bulharsku, juhu Talianska pomohla, aby sa konalo, aby sa preštrukturovalo všetko smerom eh, k malým a stredným podnikom v oblasti boja proti nezamestnosti mladých. Tu musíme konať a dôležité je, aby kapacity sa vybudovali, aby sa problémy riešili. Dojem, ktorý majú občania, je ten, že tak ako v Grécku e, veci dobre nefungujú, že reálne hospodárstvo nefunguje správne a že vláda prijíma opatrenia, ktoré sa neimplementujú. Rozhodujúce je to, aby sme netlačili ako v aute na e, plyn, a pritom by sa nič nedialo bez zaradenia rýchlosti. Musíme zaradiť nejakú rýchlosť, aby sa rozvíjala reálna e, s, s, s, e, ekonomika, aby sa bojovalo pri koreňa. Grazie, l'onorevole Miranda per un minuto. Signor commissario, eu... Ďakujem, pán predseda. Eu, pani predsedkynia, v Európa má najlepšie pripravených absolventov, najlepšie e, pripravenú generáciu mladých, ale je to generácia s mierou e, nezamestnanosti, vystavená prekerným podmienkam pra, pracovného trhu. V tejto chvíli, keď sa tu diskutuje o reforme politiky súdržnosti, tak ukazatele nezamestnanosti, miera nezamestnanosti mladých, to by mala byť jeden z ukazovateľov, ukazovateľov ktorý budúcim generáciám ukáže, ako sa bude v budúcnosti merať e, príjem, príjmy pre dôchodky, predovšetkým v krajinách, kde polovica mládeže pod 25 rokov je nezamestnaná. Potrebujú stabilné pracovné podmienky, spravodlivé pracovné podmienky a zmluvy. Španielsko potrebuje v tejto súvislosti reformovať svoj trh ale tie opatrenia všetky sú protisociálne. A máme tu veľkú nezamestnanosť mladých a očakávame, že tá kríza by nemala byť akýmsi alibi pre reformy pracovného trhu, ktoré v podstate budú znamenať škrty a škrty. Malé a stredné podniky často bankrotujú práve kvôli kríze. Ďakujem pekne a teraz sa slovo pani Ernst na jednu minútu, dámy a páni. Ja e, som stále trochu zarazená po tom, čo pán Barozo a jeho kolegovia z rady už e, roky sa venujú úsporám no a zamestnanosti a podpora podnikov patrí tiež prioritám, až teraz ich objavujú je to zvláštne, ale je to ako keby výsmech, keď si pozrieme k tomu film na európskej televízii, keď sa hovorí o dodatočných prostriedkoch. Ja sa vás veľmi ľahko, veľmi jednoducho pýtam, kde, kde je tých 82 miliard eur? Všetci vieme, že tie veci do roku 2013 e, už sú naplánované. Dámy a páni, nemôžeme pracovať nejakými trikmi, nemôžeme tváriť a hovoriť, že všetci môžu dostať dosť prostriedkov, čo je napríklad s Írskom. To je úplne konkrétna otázka, ktorý prostriedky už vyčerpali. Aké typy dáte Írsku? Dámy a páni, samozrejme potrebujeme podporiť zamestnanosť mladých, ale na to potrebujeme reálne prostriedky, a samozrejme potrebujeme ešte aj ďalšie veci. Napríklad efektívnu ochranu pred prepustením a dôstojnú prácu. No a na záver by som rada dodala to, čo nepotrebujeme. Nepotrebujeme a v ďalšom období makroekonomickej kondicionality. Nemali by sme tým ani začínať. Teraz si všímame, čo to znamená. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Lukačevskej na dve minúty. Ďakujem, pani predsedníčka. Hospodárska situácia, vysoká nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi si vyžadujú naliehavé kroky. A preto som rada, že Európska komisia a pán predseda Barroso si tento problém všimli a že by chceli eh, presperovať štrukturálne fondy, alokovať ich pre malé a stredné podniky a na boj proti nezamestnanosť medzi mladými. Avšak je tu otázka, sme schopní to robiť efektívne, inteligentne a rýchlo a tých 82 miliárd spomenutých eh, pánom predsedom sú skutočne k dispozícii? Myslím si, že hlavnou otázkou je, ako členské krajiny presmerujú štrukturálne fondy, pretože dnes viac ako 20 mladých v Európe je nezamestnaných. To je priemer, čiže je dôležité v rámci boja proti nezamestnanosti nielen využiť tieto nevyčerpané prostriedky, ale využiť ich efektívne. Je dôležité pre európske fondy ktoré sú alokované na profesionálne vzdelávanie, aby sme mali kvalitné vzdelávanie, ponúkajúce kompetencie potrebné na pracovnom trhu. Pre pracovné miesta by mali byť dôležité malé a stredné podniky. Štatistiky ukazujú, že iba 3 malých a stredných podnikov sú lídrami v oblasti inovácií. Mnohé tieto podniky nežiadajú o európske fondy, pretože proces je dlhý a postupy sú veľmi komplikované a nie veľmi jasné. Myslím si, že všetci súhlasia s tým, že efektívne malé a stredné podniky sú dôležité pre rast hrubého domáceho produktu, pre boj proti nezamestnanosti a pre hospodárskú stabilitu. Takže dnešná diskusia, pán komisár, znamená, že tisíce ľudí na toto čaká a chcela by som vám položiť otázku, ako konkrétne chcete podporovať malé a stredné podniky? A ako chcete bojovať proti nezamestnanosti mladých? Aby tá, tento boj e, bol efektívny, pretože nezamestnanosť stále rastie. Ďakujem. Pani Ulfskok, minúta a pol. Vážená pani predsednička, jedna z najzávod, jedna z najzávodnejších dopadov a krízy je vysoká miera nezamestnanosti mládeže. Dokonca až 50%, tak ako sme si už dnes vypočuli v niektorých členských štátoch. Už pred voľbami do EP v roku 2009 v rámci predvolebného boja Barroso sľuboval, že boj proti nezamestnanosti mládeže bude je absolútnou prioritou. Bohužiaľ, sme o tom nevideli doteraz veľmi veľké dôkazy. Očakávania sú veľmi e, veľké, aj naliehavá je táto problematika. Nože, nemôžeme zabudnúť na novú mladú generáciu. Na stole je skoro 100 miliard eur. Bolo by vynikajúce, ak by sa mohli aj využiť. Je to neskoro, ale napriek tomu je to dobré. No otázka je, prečo tieto peniaze treba zobrať zo štrukturálnych fondov. Znamená to, že na hierarchickom rebríčku sú najnižšie. Dajú sa najľahšie uvoľniť. Sú podľa môjho názoru aj ľahšie možnosti. Nemusíme používať tieto prostriedky. No a musí to ísť rýchlo. No ďakujem pekne. No a slovo má teraz pán Chryzaelos na jednu minútu. Υπάρχει μια αντίφαση γιατί ενώ συζητάμε για την κοινωνική συνοχή je tu určitý rozpor, pretože my hovoríme o sociálnej, sociálnej kohezii, ale súčasne sa vykonáva politika, ktorá viedla k nárastu nezamestnanosti a všetci viete, že nezamestnanosť mládeže v Grécku dosahuje 48%, no a celkovo je nezamestnaných 20,9% obyvateľov. Novým memorandom som mládež do 25 rokov nutí, aby sa vyrovnali so znížením platov o 32%. A musia vyžiť z platu 450 eur, aj keď pracujú 8 hodín denne. Z toho musia vyžiť celý mesiac. To znamená, že mnohí mladí opúšťajú krajinu. Je to politika sociálnej súdržnosti. To, čo teraz vidíme, súvisí to ešte nejaká s opatreniami, ktoré sa predpokladajú v Grécku podľa nového memoranda. Sú ešte prostriedky, ktoré neboli vyčerpané. Dali by sa použiť na vytvorenie pracovných miest v Grécku. Sú potrebné nové zdroje. Ja by som chcel požiadať o to, aby sme sa pozreli na politiky, e, ktoré sa uplatňujú na boj proti kríze. A rovnako to treba vnímať v súvislosti s inými politikami, zeleným hospodárstvom a aj v politiky sociálnej súdržnosti. Ďakujem pekne. No a slovo má pani Matias na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Komisia a vlády budú sa snažiť presmerovať tieto prostriedky, aby vytvorili pracovné miesta a podporili malé a stredné podniky. Koncom minulého roka Európska komisia tiež rozhodla, že preruší pridelovanie štrukturálnych fondov tým krajinám, ktoré neplnili ciele v dosahovaní znižovania rozpočtového deficitu. Je jednoduché pochopiť, že buď táto hrozba sa naplní, alebo sa naplní trest. Chcem teda položiť priamu otázku pánovi komisárovi. Rozhodnutie prerušiť a zastaviť alokáciu štrukturálnych fondov ešte stále platí prípade, že sa neznížil dostatočne deficit alebo nie. V tom prípade Írsko, Portugalsko, Grécko by ešte stále mať, mali mať prístup fondov. Čiže mohol by komisár priamo odpovedať na túto otázku? Pretože sme už unavení z, z tých hrozieb a sľubov v Portugalsku. Ďakujem. Pán Texera Ďakujem. Pani predsednička, pán komisár, podľa Eurostatu Európska únia má asi 23 miliónov nezamestnaných ľudí. To je e, údaj z roku 2008. Väčšinou sú to mladí ľudia, ktorí si nedokážu nájsť e, pracovné miesto. Európska únia má asi 20-percentnú nezamestnanosť medzi mladými, zatiaľ čo v USA je to 17% a v Japonsku 9,3%, takže je naliehavé prijať novú verejnú politiku aby sme stimulovali rast, zamestnanosť, vytvárali pracovné miesta. 82 miliard eur, ktoré oznámila Európska komisia, že budú k dispozícii, iba 3 miliardy sa týkajú Portugalska, to je asi 14 disponibilnej sumy medzi rokom 2007 a 2013. Toto sú prostriedky, ktoré sa nealokovali primerane v Portugalsko Potrebujeme dynamiku a potrebujeme tieto prostriedky na stimuláciu malých a stredných podnikov, podporovať výskum, vývoj a podporovať cestovný ruch a vytvárať pracovné miesta pre mladých. Potrebujeme tieto prostriedky, aby, ako som povedal, sme vybudovali malé a stredné podniky, aby zamestnali mladých, aby sme e, upokojili skutočné potreby na pracovnom trhu. Chcela by som sa spýtať, aké špecifické opatrenia Európska komisia uplatní v členských krajinách? Členské krajiny potrebujú takéto usmernenie, pretože Portugalsko sa chce vymaniť z úspor a prejsť smerom k hospodárskému rastu, aby sme vytvárali blahobyt a pracovné miesta. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán, pán Tyrolien na minútu. Pán komisár, táto iniciatíva hovorí o mm, teda dobrom úmysle. Vzdelávanie musí byť prioritou, je to podmienka zamestnateľnosti našich mladých ľudí, ale je tiež investícia do budúcnosti, ktorom, ktorou posilníme našu schopnosť udržateľného rozvoja globálna koherentnosť smerovaná pre malé a stredné podniky. Ak Európa nedokáže riešiť rast, ak sa bude naďalej zaoberať len úsporami, ktoré sú vlastne úsporami pre úspory, tak potom nebude rast pre malé a stredné firmy, nebudeme mať zamestnaných mladých ľudí a všetka naša snaha sa premárni. Keď boj proti nezamestnanosti je našou prioritou, tak ako vysvetlíte, pán komisár, váš návrh znížiť o 50 niektoré fondy, ktoré sú uh, um, alokované pre najzdeleženejšie regióny. V regiónoch, kde je nezamestnanosť mladých viac ako 60 tieto regióny sú viac ako kedykoľvek alebo ktorékoľvek iné sankcionované. Kde je koherentnosť, kde je spravodlivosť? Toto rozhodnutie je nepriateľné a my sme proti nemu. Ďakujem. Pán Kadek, minúta a pol. Ďakujem, pani predsedníčka. Najskôr chcem povedať, že sa cítime v Štrasburgu všetci dobre. Je to posolstvo, ktoré vždy opakujem. Pán komisár, návrh predsedu Barosa ukázal, že Európska únia v štrukturálnych fondov má verejný e, investičný nástroj, ktorý je značný. E, v časoch tých, takéhoto deficitu, to musíme zdôrazniť. 82 miliard, ktoré sa ne, vynaložili v roku 2007 až 2013, by sa mohli preorientovať a podporiť malé a stredné podniky a na boj proti nezamestnanosť mladých. Pýtam sa, tak ako naša predsednička pani Hubner, odkiaľ pochádzajú tieto prostriedky? Zdá sa, že predseda Barroso hovorí o nenaprogramovaných prostriedkoch, ktoré sú už rozdelené medzi členské krajiny a udelené na operatívne programy pochybujem o záujme reorientácie týchto prostriedkov, pretože by to mohlo narušiť programovanie fondov bez toho, že by to prospelo. Okrem toho pripomínam, že štrukturálne fondy už teraz zasahujú smerom v prospech zamestnanosti mladých a malých a stredných podnikov. To musí byť priorita aj pre ďalšie programovacie obdobie a využijem to, aby som pripomenul môjmu kolegovi, ktorý pred chvíľou povedal, že predseda Eh, prezident Sarkozy eh, povedal, že bude implementovať eh, daň z finančných transakcií vo Francúzsku, keď by si to náhodou kolega nevšimol. Ďakujem. Ďakujem. A slovo má pani Basesku, minúta a pol. Ďakujem, pani predsednička. Európska únia ehm, sa nedostane z krízy, ak nepodporí svojich mladých, aby si našli pracovné miesto alebo vytvorili, založili uh, Eh, podnik. Mm, musíme zabezpečiť aj dôchodky pre Európu, ktorá starne. V Rumunsku je viac ako 100 tisíc ľudí, mladých ľudí eh, nezamestnaných. Ťažkosti stretávajú hlavne eh, títo mladí ľudia pri prvom zamestnaní 1,17 miliardy eur sa vynakladá v Rumunsku každý rok a preto podpora mladých, mladých podnikateľov by mala byť vítaná. Komisia by mala upresniť, či má v úmysle znížiť vyčlenené sumy pre prostriedky, ktoré majú absorčnú kapacitu, ktorá je nižšia a preto si myslím, že e, práve tieto krajiny by mali byť podporené, aby zlepšili svoju absorpčnú kapacitu európskych fondov. Zníženie e, úrovne kofinancovania, spolufinancovania by bolo odpoveďou. E, mal by to byť nejaký akčný plán na využitie 20 miliard fond Európskeho sociálneho fondu do fondov profesionálneho vzdelávania a je potrebné objasniť metodológiu, aby sme mali záruky na financovanie európskych fondov prospech mladých podnikateľov. Ďakujem. Ďakujem. Pán Kelly, minúta a pol. Ďakujem, pán, pani predsednička. Bez pochyby to najťažšie pre nás je vytvoriť pracovné miesta pre mladých v Európe a tiež ďalšia otázka je, ako vytvoriť hospodársky rast. Ak sa nám to podarí, bude to dobré. Praktické e, aspekty e, presmerovania týchto fondov, e, s týmto sa už počíta. A tiež som si všimol otázku, ktorá sa týkala Írska, krajina, ktorá je pripravená využiť svoje štrukturálne fondy. Ako môže využiť takéto programy? Myslím si, že ide o 3 miliardy na členskú krajinu. A to môže e, veľmi zmeniť situáciu, v ktorej sa tieto krajiny nachádzajú. Preto um, potrebujeme flexibilitu, pretože bez takejto pružnosti veci nebudú efektívne. Čiže súkromný sektor musí byť toho súčasťou v oblasti e, vzdelávania ako aj v poskytovaní príležitostí. Tiež takéto vzdelávanie musí byť prakticky nasmerované, nie formálne, e, ktoré často dostávam od štátnych agentúr a toto hovorím v súvislosti e, s situáciou v Írsku a tiež komunikácia so štátnymi agentúrami a, a miestnymi orgánmi a medzi mladými samotnými, že toto sa udeje, aby si to uvedomili a aby to využili na hľadanie pracovných príležitostí a potom e, sa situácia značne zmení. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán Lavia na minútu a pol. Ďakujem, pán komisár, dámy a páni, závery nedávneho Európskeho samitu a práca, ktorá teraz prebieha v Európskom parlamente a v rozpočtovom výbore, kde e, sa rieši rozpočet na rok 2013, jasne ukázali, že európske inštitúcie pracujú tímovo na prioritách e, európskej politiky a že je tu dohoda, že je potrebné podporovať rast, čo znamená aj boj proti nezamestnanosti, hlavne medzi mladými. V tejto súvislosti podporujem využitie 82 miliard eur na obdobie 2007 až 2013 na podporu malých a stredných podnikov. Myslím si, že to je chrbtica nášho hospodárstva, ako to ukazujú štatistiky od komisie samotnej. Malým a stredným podnikom vlastne dlžíme 85 pracovných miest, ktoré sa vytvorili medzi rokom 2007 až 2010. A myslím si, že je teda jasné, že potrebujeme spoločnú snahu na základe synergie medzi národnými a európskym rozpočtom, aby sme sa zacielili, zamerali na disponibilné zdroje a sledovali priority, zvlášť teda tieto programy, ktoré sú takou hnacou silou. Musíme podporovať mladých ľudí a chcem, aby komisia špecifikovala, aké kroky, aké programy, aké rozpočtové riadky sa dodatočne využijú, okrem tých, ktoré už podporujú malé a stredné podniky a inovácie, ktoré tieto riadky by mali byť posilnené, aby sa znížila nezamestnanosť medzi mladými. Ďakujem. No, slovo dostáva pani Nikolesko na 1,5 minúty. E, Návrh komisie je veľkorysý a určite je tu dobrý úmysel a komisia hovorí, že nejde o zablokované prostriedky alebo premárnené, ale ide o prostriedky na infraštruktúru, na veľké projekty. Samozrejme, veľká časť prostriedkov je určená na malé a stredné firmy pre mladých a v každom prípade takéto presmerovanie by malo prospieť krajinám, ktoré chcú viac investovať do týchto dvoch oblastí ale tá voľba sa musí robiť individuálne v každej krajine. Podozrenie, že sa presmerujú fondy medzi členskými krajinami, to je nebezpečné. Musíme mať väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o presmerovanie vnútorných priorít, pretože najväčší problém európskych fondov je spojený s nedostatkom zdrojom pre e, štátne a súkromné spolufinancovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a slovo dostáva pán Higgins na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na úvod by som chcel poďakovať kolegyne pani Hübner za to, že predložila takúto aktuálnu otázku. Hospodárska kríza úplne zdevastovala zamestnanosť mládeže. Štatistiky sú hrozné Len v Nemecku, Holandsku a Rakúsku je nezamestnanosť mládež nižšia ako 10 Inde je to dramatickejšie. V pobalských krajinách Írsku, Grécku, Slovensku je nezamestnanosť mládeže 30 eh, alebo viac percent. No a v Španielsku je to viac ako 40 No a hrozí nám obrovský únik mozgov. Eh, sme spoločenstvo, potrebujeme eh, mládež, potrebujeme čeliť výz, výzvam hospodárstva, no a preto musíme vytvárať príležitosti pre mládež. Sú mladí, inteligentní, veľmi dobre vzdelaní mnohí z nich, ale ak tu majú ostate, ostáte no ja vnímam moju vlastnú krajinu, väčšina mladých ľudí hm, má vysokoškolské vzdelanie alebo vyššie vzdelanie, niektorí sú doktory, odchádzajú, odchádzajú do Austrálie, do Kanady a v mnohých prípadoch sa už nevrátia. Veľa sa hovorilo o malých a stredných podnikoch. Je to iste veľmi dôležitý komponent eh, v našej krajine. Vytvára 60 pracovných miest, ale súhlasím s kolegom Seanom Kellym. Ak zavedieme nejaké systémy, musia byť flexibilné a nemôžeme zavolovať malé stredné podniky byrokraciou. A mnohé systémy z, Európe, z Európy skončili práve kvôli nedostatku flexibility a prílišnému prílišnej byrokracii. Ďakujem. No, ďakujem pekne. No a slovo teraz dostáva pani Kráca na dve minúty. Ďakujem vám pekne, vážená pani predsednička, pán komisár, dámy a páni. Otázky, o ktorých hovoríme, sú veľmi dôležité. Vzťahujú sa na mladé a na mladých, čo je najväčší kapitál Európskej únie. Sú postihnutí neistotou, a nielen v krajinách ako Grécko postihnutých veľkými ťažkosťami, ale platí to aj pre ostatné krajiny, napríklad na severe. Aj tam aj odtiaľ mládež odchádza, a to nie len v rámci vnútorného trhu Európy, ale mimo, mimo Európy. Je to isté. A iste potrebujeme posilnenie podnikov. To je najlepší spôsob, ako využiť talent a nadanie a mládeže. Avšak na to je potrebné ešte trochu viac štruktúrálne fondy, a sú samozrejme základným nástrojom pre Európu, ktorému by inak ktorým inak chýba solidarita a rýchla reakcia v takýchto problémoch. Momentálne treba transferovať 82, alebo malo by sa a preniesť 82 miliard eur. Je to v rámci existujúcich politík. Príliš často nechybajú samotné prostriedky ale sú organizačné problémy, a nedokážu ich využívať správne. Dôležité sú tiež oblasti ako rozvoj technológií, technológií inovácie a vedy, veda. No a ďalej by som sa chcela spýtať, či sa prostriedky dajú využívať flexibilne. Je, sú niektoré regióny, kde sú obrovské štruktúrálne problémy a tie potrebujú okamžité riešenia iné. Sú osobitne postihnuté ťažkými katastrofami v Grécku napríklad boli aj prírodné katastrofy. Je možné tieto prostriedky využívať flexibilne. Grazie. Ci sú... Ďakujem pekne. No a teraz sa prechádzame k postupu Catch the Eye. No už chcel by som dať slovo všetkým, ale chcel by som požiadať, aby ste dodržiavali rečnícky eh, čas. Grazie, signora prezident. Ako

je pravdou že aktuálny stav čerpania eurofondov e, predstavuje v priemere e, asi tretinu eurofondov určených e, na programové obdobie two thousand and seven až. two thousand and thirteen implementácia politík mm, v priebehu posledného roku two thousand and eleven však nabrala na rýchlosti a minimálne dve tretiny z alokovaných zdrojov a v niektorých prípadoch už celkové množstvo disponibilných zdrojov je právoplatne kontrahovaných čiže fondy zaručujú stály prísun finančných prostriedkov na podporu investícií z týchto ťažkých časov a členské štáty majú prirodzene záujem na tom aby sa tieto prostriedky skutočne využili. grazie lei. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Lukačevská. bardzo. panie komisarzu zabieram jeszcze raz głos. ďakujem veľmi pekne vážený pán komisár pani predsedníčka druhýkrát vystupujem pretože skutočne ma veľmi zaráža čo sa týka školstva tak na vzdelanie sa na školenia sa vynakladajú milióny neefektívne. Školiace spoločnosti sú spokojné, pretože ľudia, ktorí pre nich pracujú, sa si udržia miesta, pretože je veľa nezamestnaných, ktorí sa preškolujú, podporuje ich, podporujú ich nejaké finančné stimuly, aby sa zúčastňovali, avšak nevrácajú sa na, ne, nevracajú sa na pracovný trh, pretože toto je samočím účelné, sú, sú to samoučelné školenia, mi získavajú nepotrebné schopnosti. No a pán komisár, Mohli by ste nám povedať, eh, či existujú nejaké štúdie o tom, aké drahé eh, je to, aby jeden nezamestnaný sa vrátil na vnútorný trh a aký je podiel eh, zdrojov z európskych zdrojov na nové pracovné miesta vytvorené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Beres. Ďakujem pani prezidentnička, pán komisár. Nesmieme zabudnúť, že tento návrh prichádza ako protiváha a prijatia zlatého pravidla, pretože táto nová zmluva nemá žiadne ustanovenie prospešné pre rast a zamestnanosť. Na jednej strane máte zmluvu a na druhej toto prehlásenie, čo máte teraz implementovať. Keď hľadáte myšlienky na stimuláciu pracovných miest mladých, tak vás vyzývam, aby ste sa pozreli na prácu tohto parlamentu, pretože skutočne my sme vypracovali správu o zamestnanosti mladých, kde nájdete dobré návrhy. Pokiaľ ide o štruktúrálne fondy, tak sme prekvapení tými protikladmi v kolegiu. Na jednej strane, keď treba vyplniť zlaté pravidlo, chceme zmobilizovať štrukturálne fondy, ale chceme ich využiť aj na potrestanie členských krajín. Budeme sa musieť rozhodnúť, kde je vaša koherentnosť, ako chcete, aby Európska únia fungovala na dvoch nohách. A potom, keď hovoríme o finančnom výhľade, tak ten pohyb, ktorý začal pán e, predseda Barroso, vyvoláva otázky. <clears throat> Európsky rozpočet na to, aby mal zdroje, ktoré budú použiteľné v, v boji proti cyklickému vývoju a v návrhu pre budúce štrukturálne fondy. Prispôsobili ste to krízovej situácie, v ktorej sa nachádza Európska únia? Ďakujem pekne. No a slovo dostáva pani Tikau. Grazie. Consiliul European s-a angajat ca în martie Ďakujem. Európska rada sa zaviazala, že ponúkne v marci uh, um, usmernenia, pokiaľ ide o zamestnanosť členských krajín, hlavne zdôrazňujú rast konkurencieschopnosti. Je dôležité, aby sme uh, presmerovali lepšie európske fondy smerom k rastu a zamestnanosti. Ale to sa musí urobiť um, primerane situácii každej členskej krajiny. Tie musia vyčleniť fond hlavne na stimuláciu pracovných miest mladých a tiež na stimuláciu fungovania hospodárstva a malých a stredných podnikov. Je potrebné podporovať členské krajiny, ktoré konsolidujú svoje daňové sektory, pretože tam hospodárska kríza vedie aj k sociálnej kríze. Mladí Niektorí mladí nemajú žiadne dávky v nezamestnanosti, žiadnu sociálnu pomoc. Myslíme si, že je potrebné ukazov- ako ukazovateľ brať zamestnanosť, nie úroveň nezamestnanosti. Ďakujem. Grazie. La parola all'onorevole Ferreira. Ďakujem pekne a slovo má pán Ferreira. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán komisár, pri oznámení o transferoch štruktúrnych fundoch chýba jasnosť. Je to len také retorické cvičenie, ktorými sa chcú za ktoré sa má schovať katastrofálne rozhodnutie z poslednej neformálnej rady hovoriť o zamestnanosti mládeže a na rovnakom, na rovnakom zasadnutí, kde sa institucionalizujú úsporná, úsporné politiky Európy, kde sa porušujú práva zamestnancov, aby sa zjednodušili, zjednodušilo prepušťanie, to je viac ako len retorika, to je čisté pokritectvo. Predseda Európskej komisie oznámil, že poskytne 82 miliárd eur. Avšak viac ako 40 z tejto sumy, 34 miliard eur, to je to, čo musí Portugalsko zaplatiť FMI, SM je to viac ako transfer by bolo potrebné a výrazné navýšenie štruktúrnych fondov, aby sme dokázali realizovať skutočnú, skutočnú solidaritu a nielen prázdnu propagandu a neznesiteľný proces vydierania zamestnancov. Ďakujem pekne. A slovo dostáva pán Paška

Grazie, la parola. Ďakujem pekne. Slovo má pán Matula. Mulțumesc, doamnă președintă. Ďakujem, pani predsednička. Návrh predsedu Barosa je zameraný na prekonanie hospodárskej krízy, uplatňujúc opatrenia, ktoré chcú konsolidovať malé a stredné podniky a znížiť nezamestnanosť mladých, ale zmena súm, ktoré neboli vynaložené, by mala brať do úvahy aj e, zmluvy. Potrebu rešpektovať kompetencie miestnych e, a regionálnych orgánov. Otázka, ktorá hm, spôsobila tento rozruch, je tá, či členské krajiny môžu prísť o štrukturálne fondy, na ktoré mali právo po tejto po tomto presmerovaní rešpektujúc e, príslušnú politiku. Presmerovanie týchto prostriedkov by mohlo priniesť okamžite konkrétne výsledky, ale komisia by mala lepšie upresniť rámec uplatňovania tohto návrhu. A k rešpektovaniu hlavného princípy koheznej politiky reorientáciu 82 miliard, tak tu by sa mala brať do úvahy lepšia pružnosť e, finančných programov, uľahčiť prístup k prostriedkom a zjednodušiť administratívne kapacity. Hmm, ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, návrh predsedu komisie Barosa, štruktúrne prostriedky, ktoré ešte sú k dispozícii, Mm, premiesniť na podporu malých a stredných podnikov a vytvorenie pracovných miest pre mládež je vítanou iniciatívou predovšetkým pre tie hospodárstva, ktoré sa nachádzajú v recesii, ako mnohé z tých našich, ako je to portugalské. Sú obrovské problémy s financovaním našeho hospodárstva, hlavne pre malé stredné podniky. Dá sa financovať v bankách ako napríklad na Azorských ostrovoch a tam je vysoká miera čerpania štruktúrálnych prostriedkov, ale kvôli recesii krajine je reálna možnosť podporiť hospodárstvo, malé stredné podniky, obmedzená naše, naša mládež je lepšie pripravená ako kedykoľvek predtým, no a musia byť zapojení do pracovného trhu, potom môže prispieť k rastu. No a v praxi by ma zaujímalo, ako sa tieto prostriedky rozdeľujú a využívajú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz slovo dostáva pani Regner. Ďakujem pekne. Pani predsednička. Dobrý večer, pán komisár. Čo sa týka radikálnych úsporných opatrení, tak iniciatíva na podporu malých stredných podnikov a na boj proti nezamestnanosti mládeže sú dobrou iniciatívou. Ja som Rakúšanka, tak ako vy, pán komisár. A Bene Fajman, náš, náš premiér, predložil túto iniciatívu v Európskej rade. A nezamestnanosť mladých v Rakúsku je bohu ďaká nízka a to súvisí s duálnym systémom vzdelávania, ale aj s tým, že je politici sa zamerali na zamestnú, zaistenie zamestnanie pre mládež. No a ja myslím, že je správne, keď Európska únia si stanovuje ciele zamestnanosti, no a je správne do roku 2013 s 10 miliardami prostriedkov CSF podporiť vytvorenie 2 miliónov pracovných miest pre mládež a to radikálnym zjednodušením administratívnych podmienok, ako aj s kofinancovaním vo výške 10%, ale treba si dať pozor na to, aby sme peniaze nepresýpali z jedného deravého vreca do druhého. Ďakujem pekne. No a posledná pripomienka a pani Prendergast. Ďakujem pekne. Akékoľvek vyjadrenia na neformálnom zasadnutí rady minulý mesiaca Barroso zaviedol koncepciu Action Teams a Action Teams majú byť zavedené v 8 najhorších štátoch, medzi nepatrí aj Írsko na pilotnej báze a tým by sa využila a preskúmala možnosť využitia financovania. Mohlo by to byť aj prenesené zo sociálneho regionálneho fondu do tohto členského štátu na zníženie miery nezamestnanosti mládeže. Avšak my si nemôžeme dovolniť eh, škrty v súčasných fondoch na to, aby sme zavedli nové programy. Potrebujeme aby nám pomohli nové finančné toky. Potrebujeme špecifické dodatočné opatrenia a na to, aby sme znížili záťaž na nezamestnanosť mládeže a zaistili, že ďalšia generácia nebude neprimerane zaťažená, aby mládež mala prístup k vzdelaniu, školeniu a zamestnaniu. Ďakujem pekne. A týmto je ukončená Rozpráva sa dostá komisár Hahn. Ďakujem, pani predsedajúca. Diskusia nám ukázala, že tu v parlamente je veľmi dobré teda znalosť fungovania štrukturálnych fondov. To je veľmi príjemné zistenie z mojej strany. E, diskusia však tiež ukazuje, že niečo, čo je celkom jasné, že štrukturálne fondy sú veľmi účinný a rozsiahlý nástroj a najúčinnejší nástroj na európskej scéne s cieľom sledovať európske ciele. Dámy a páni, návrh pána predsedu Barosa vnímajte ako veľmi e, energetický e, budíček, ktorý mal reagovať na brizantnú situáciu, predovšetkým pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých. Samozrejme, že aj jemu, ako a všetkým ostatným, je celkom jasné, aké sú pravidlá hry v oblasti štrukturálnych fondov, ale ide o to ukázať, že momentálne asi suma 82 miliard eur nie je priradená priamo projektom a to je teda legitímny moment na otázku. Je to primerané pýtať sa, či neexistujú možnosti doladenia tým, že sa pozriete na to, či nepriradené prostriedky, prostriedky nepriradené projektom, prostriedky, ktoré však súčasne sú už pridelené regiónom, či by sa nedali optimálnejšie e, rozprestrieť pre malé a stredné podniky na vytvorenie pracovných miest pre mladých ľudí. Nezabúdajme, že gro operatívnych programov v roku 2005 a 2006 prebiehalo e, na, v rámci úplne inej e, hospodárskej situácie. A preto je potrebné v súvislosti s aktuálnou situáciou si položiť otázku, či celkom zamerane by sme mohli veci dopresniť a preto komisia to ponúkla a momentálne do konca februára v daných 8 krajinách s najväčšou nezamestnanosť sú už akčné týmy, ktoré e, sa snažia s zodpovedným v tej krajine komunikovať, čo by sa mohlo urobiť, Prvá ústna správa o tejto veci už bola podaná, ale myslíte prosím na to, že môj kolega Andor odviedol veľké prípravné práce, napríklad pokiaľ ide o pohľad na vec, na tému mo- možnosti mladým Young Opportunities program, kde je, ide o to predkladať návrhy čo by sa malo udiať v boj, oblasti boja proti nezamestnanosti mladých. A práve tieto návrhy by teraz sa mali vlastne v rozhovoroch s členskými krajinami určité na mieru implementovať a mali by sa tu hľadať riešenia, ktoré v každom regióne, v každom podregióne sú potrebné na to, aby došlo k zlepšení situácie. Ale je určite spravodlivé povedať, že zo dňa na deň hneď e, dosiahneme zmiernenie situácií, o čo však ide, a to je, to je ten apel, ku ktorému sa pripájam, je čas na konanie, treba iniciovať veci a myslím si, že všetci by mali ťahať za jeden povraz, to ste mnohí aj povedali a som presvedčený, že už o pár týždňov budeme mať prvé rozpoznateľné výsledky, hlavne v oblasti e, e, nezamestnanosti mladých. Ďakujem. Grazie, La... Ďakujeme, pán komisár. Diskusia je uzavretá. A no, teraz 40 príspevkov máme. Ďalších ďal, e,